o šiestich uzneseniach. Prvé je ku Kongu. Hlasujeme ako k celku za. Kto je za, zdvihnite ruky. Kto je proti, kto sa zdržal. Toto uznesenie je prijaté. Ďalší bod je hlasovanie o šiestich uzneseniach, ktoré sa týkajú Nepálu. Sú tu aj ústne pozmenujúce návrhy. Nech sa páči pán Romeva Rueda. Veľmi stručne, pán predseda, mám niekoľko ústnych pozmenujúcich návrhov, môžem ich prečítať a potom môžeme ich odhlasovať vedno. A a C nahradza slova občianské konflikty. V druhej časti nahradza sa slovo PLA slovami bývali maoistickí bojovníci. Na sedmičke sa nahrádza bývalí maoistickí bojovníci. Tam, kde sa veta končí slovom zakázať, tam sa nahradí slovo, vloží sa tam slovo odsudzuje a zakazuje. V deviatke nahrádza skratku CPN lomeno MBUCPN lomeno M. V káčku sa nahrádza slovo iný slovami blížiaci sa k, to sa týka čísla 7%, a napokon sa vsú, vsúva, vsúka vysoké percento negramotnosti. Ďalej, čo sa týka 15, odstraňuje sa posledný, posledná časť vety. Ľutujeme, že status nezávislého orgánu bol, nebol zakotvený v zákonoch a napokon v 20 sa vyhadzuje slovo e, revolučný toto sú všetky drobné zmeny, ktoré navrhujem. Mám pocit, že každý súhlasí s takýmito drobnosťami a preto poprosím, aby ste ich vzali na zreteľ. Vystúpenie bez mikrofónu. Odznilo vystúpenie bez mikrofónu. Zvyčajne všetky skupiny by mali mať takéto zmeny na papieri pred sebou. Tak či tak, sú nejaké námietky? Nie, ak nie sú. Tieto ústne pozmeniace návrhy predkladám na hlasovanie. Hlasujeme vedno o všetkých, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže zmeny boli prijaté. Teraz máme odsek 23, kto je zaň, kto je proti nemu, kto sa zdržal. Prijatý. Mm, úvodné Ustanovenie 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté je toto uznesenie, ustanovenie M. -ko. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Uznesenie M. Prijaté. Teraz budeme hovoriť o uznesení ako celku. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Napokon hlasujeme o šiestich návrhov uznesenia k Líbii. Toto bude menovité hlasovanie za celé uznesenie ako celo. Pripravte si karty. Začíname hlasovať. Hlasovanie končí. Každý odhlasoval? Pán posol, odhlasovali ste? V poriadku. Takže končíme hlasovanie. A toto uznesenie je prijaté. Ešte stále tu mám nejaké vyhlásenia, ktoré budú po česky. Oznamujem vám, že pani Janin Hennis Plašot a pán Louis Bonte písomne oznámili, že odstupujú z funkcie poslanca Európskeho parlamentu, pretože boli zvolení